životných praktikách a tam sa budeme venovať práve aj e, mladým ľuďom, deťom a ako to e, má všetko dopad na nich. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým pádom uzatvárame rozprávu k tomuto bodu. Hlasovanie bude zajtra o 12.30. Ďalší bod na programe, posledný bod je správa kolegu Swinburna. Ide o reguláciu obchodovania s finančnými nástrojmi, Dark Plus a tak ďalej. Nech sa páči, pán spravodajca, 4 minúty. Thank you, Mr. President. Pani spravodajkyňa, ďakujem pekne. No, toto je taká téma, kde veľmi ťažko vysvetlím, o čo ide ľuďom, ktorí sa nevyznajú do financií. Máme finančné nástroje, teda to sú tie dark pools, to sú nástroje, ktoré nie sú transparentné a v tejto správe vlastne hodnotíme implementáciu e, smernice MIFID z roku 2007, pokiaľ ide o e, equities e, a takisto aj pokiaľ ide o štruktúrálne problémy na, tým, na tomto trhu. Je to teda technická správa, vyplýva z diskusie na výbore, teším ma, že práca mojich kolegov mi umožnila dosiahnuť konsenzus e, e, v rámci politických skupín. Nakoniec máme iba 26 kompromisných návrhov, boli ich pôvodne e, takmer 200, takže zhodli sme sa nakoniec a myslím si, že parlament výrazne prispel k Eh, ku oznámeniu komisie, pokiaľ ide o revíziu MIFID, MIFID 2, tam sa zohľadňujú viaceré témy, ktoré sme my aj na výbore spomínali v rámci našej rozpravy. Európsky parlament v rámci tejto správy požiadal o viaceré vyšetrovania, pokiaľ ide o rôzne eh, miesta obchodovania, ktoré sú momentálne eh, regulované. Predsedajúci prerušuje poslankyňu, poprosím vás, aby ste trochu spomalili, pretože tlmočníci nestíhajú. Európsky parlament, pokračuje pani poslankyňa, požiadal v rámci tejto správe o viaceré vyšetrovania jednotlivých obchodných e, miest, ktoré sa momentálne regulujú v rámci MIFID. Chceme e, bližšiu analýzu, aby sme zabezpečili, že miesta, ktoré poskytujú ekvivalentné služby, sú aj ekvivalentným spôsobom regulované. Myslím si, že komisia v rámci konzulačného dokumentu tu e, išla o krok ešte ďalej, rozšírila definíciu organizovaných obchodných miest a zahrňa tam teraz všetky miesta, kde sú vlastne kupujúci a predávajúci. To je ale, e, to znamená teda, že môžeme uzavrieť takýto, takúto, takúto dieru do terajšej legislatíve a zabezpečíme aj zachovanie proporcionality, kde odstupňujeme jednotlivé e, formy, či už sú to SI, či už je to BCN, MTF a tak ďalej. Pokiaľ ide o operátorov e, Dark Pools, Ehm, tí ehm, momentálne sú chránení pred eh, širším eh, trhom a je tam teda istá vysoká miera potenciálu zneužívania. Treba zabezpečiť, aby eh, naďalej mohli títo obchodníci vykonávať svoje aktivity <coughs> bez toho, aby sa zneužíval trh. Pokiaľ ide o výnimky z MIFIDu, E, parlament a komisia súhlasia, že treba na novo definovať tieto výnimky a ich implementácia e, by mala byť štandardizovaná v rámci EÚ. Možnosť, ktorá momentálne existuje, teda možnosť arbitráže v rámci viacerých členských štátov, aby sme e, si našli najlepšiu interpretáciu toho istého pravidla, to už by nemalo môcť existovať. Pri príprave tejto správy sa ukázalo, že hlavný problém v rámci smernice MIFID je nedostatok Ehm, európskej verzie európskej eh, tzv. consolidated tab. Americkí investori nevedia pochopiť, ako môžeme v Európe fungovať bez takéhoto nástroja. Investorské skupiny eh, vedia, že táto potreba tu je, ale 3 roky už je MIFID eh, v platnosti a účastníci na trhu doteraz takúto, takýto informačný systém stále nevytvorili ani výbor EKON nechce e, zachádzať ďalej ako to, čo sa navrhuje v rámci tých verejných, e, verejných dojednaní, ale môžeme v, za istých podmienok podporiť aj takéto, takéto prísnejšie riešenie. Na výbore sme sa zhodli, že také <laughs> praktiky ako napríklad spoofing, finning alebo flash order sú, sú negatívne, sú problematické, ale pokiaľ niektorí účastníkov na trhu nevieme sa zhodnúť, e, teda napríklad tie stratégie vysokofrekvenčného obchodovania, čiže dobre alebo zle, ale nemáme k dispozícii jasné údaje, teda nemôžeme, e, pokiaľ ide o úlohu, dať nejaké jasné závery, či už pozitívne alebo negatívne. Takže predtým, než navrhneme legislatívne aktivity, musíme sa najprv uistiť, že máme vhodné údaje, aby sme neprijímať takú legislatívu, ktorá by mohla byť negatívna pre dobre fungovanie európskych trhov. Musíme zabezpečiť integritu našich finančných trhov. Nie sú tu e, pre všelijakých e, ostatných aktorov, aby navzájom fungovali. Sú tu na to tie trhy, aby investori mohli poskytovať kapitál e, podnikom a to, tým skutočným podnikom našich e, hospodárstv. Toto je základná úloha našich trhov a tá musí byť centrálna, e, keď e, pripravujeme túto revíziu MIFIDu. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Prepačte, že najprv som povedal pán Swinburne, pretože mi to tu napísali, že to je poslanec E, to bola moja chyba, takže sa ospravedlňujem. Už e, v budúcnosti sa mi to nikdy nestane, môžem vás uistiť. Takže teraz prechádzame rovno na Catch the Eye. Máme troch kolegov, ktorí sa prihlasili. Keďže táto rozpráva je veľmi dôležitá a času e, máme e, ešte relatívne dosť, tak každý dostane minútu a pol. A chcem vás poprosiť, aby ste to aj e, splnili. Pán poslanec Filip Žuvan vystupí ako prvý. Merci. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani spravodajkyňa. Tento text je veľmi zložitý, samozrejme, ale o čo ide v podstate? Ide o to, opakujeme ešte raz, aby sme si vzali ponaučenie z krízy. Nesmieme robiť veci tak, ako predtým. Musíme zmeniť pravidlá hry, musíme znovu vniesť poriadok do systému. Tí, ktorí dnes profitujú v jednotlivých štátoch EÚ z krízy, a snažia sa preniesť e, všetko na Európu, obvinujú Európu, že kvôli EÚ to nefunguje a preto ako riešenie by sme mali zrušiť euro, vystúpiť z EÚ a tak ďalej. Ale my budeme bez prestania opakovať, potrebujeme spoločné pravidlá. Keby európske štáty by boli izolované, keby neboli zjednotené, dnes by boli mŕtve. Potrebujeme reguláciu, potrebujeme spoločné politiky, spoločné pravidlá a potrebujeme lepšie fungovanie systému. Kolegyne, kolegovia, všetko je to v podstate jednoduché, iba spolu sme silní, ale keď ostaneme izolovaní, umrieme. Ďakujem pekne a teraz pán Segedy. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem sa poďakovať za vašu štedrosť, že ste nám dali toľko času. Ja sa teším vždy na stretnutia, kde vy predsedáte, pretože máme vždy viac času na prejavy. Keď hovoríme o regulácii finančných e, nástrojov, Nož, čo je tu taká najväčšia chyba? Najväčšia chyba tejto správy je to, že sa vyzýva k ďalšej regulácii a že prichádza neskoro. Doteraz regulácia bola komplexná a nie je dobre pochopiteľná. Myslím si, že to musíme zrevidovať, pozrieť sa, čo sa stalo. Nemôžeme z regulácie vybrať veľké investície. Potrebujeme tiež preskúmať otázku derivatív a zaviesť prísnejšiu reguláciu, pretože tieto derivatíva vedú k, k tomu, že ten zisk vedie k k nadnárodným veľkým spoločnostiam a je to dosť neprehľadné. Zisk vlastne ide tým najbohatším v spoločnosti a kde skončíme a kto to bude pokračovať. Ďakujem pekne a posledné slovo v tejto rozprave bude mať naša vážená kolegyňa pani Mačesku. Ďakujem, pán predsedajúci. Správa Swinburne hovorí o vytvorení e, rovnakých podmienok pre nástroje multilaterálnych transakcií. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali rovnaké podmienky aj pri kontrole, pri dohľade nad finančnými nástrojmi. Musíme znížiť systémové rizika a musíme vytvoriť podmienky pre čestnú hospodárskú súťaž. Myslím si, že v súčasnosti neexistujú e, informácie pre transakčné stratégie o transakčných stratégiách. Aby sme pochopili, či trh funguje správne alebo nie, máme jedinú možnosť získavať informácie od regulačných orgánov. Agentúra EMSA by mala e, vytvoriť jednotné notifikačné pravidlá e, pre e, transakcie, ktoré sa realizujú na burze, ale aj mimo burzy Zaujímala by ma, aká by mala byť e, minimálna hodnota alebo minimálny objem pravidiel na týchto miestach obchodovania, aby sme stanovili minimálny tok transakcií. Ďakujem. Ďakujem pekne. Skončili sme túto rozpravu a odozdáme slovo pánu komisárovi Hanovi, aby zareagoval na vaše vystúpenia a takto aj ukončíme dnešný program. Takže pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda, v mene komisie. Chcel by som povedať, že musíme mať zlepšujúcu sa transparentnosť na finančných trhoch a zabezpečiť, že všetci, eh, všetky subjekty budú podliehať regulácii a dohľadu. To je jeden z našich konkrétnych cieľov. Chcem sa poďakovať kolegyni Swinburne z Výboru pre hospodárske a menové otázky pre, za správu o e, tzv. dark pools. Táto správa je dôležitým krokom v prebiehajúcej revízii e, pre smernicu MIFID. E, komisia sa na toto zameriava aj pri vypracovaní revízie existujúcej smernice. Je to dôležitá súčasť programu komisie, a budeme sa snažiť e, toto mm, presadzovať. E, bolo zavedených mnoho opatrení, e, napríklad od budúceho mesiaca začne fungovať regulačný orgán. Spočítame s podporou Európskeho parlamentu, aby sme čo najskôr prijali potrebné reformy, ako viete, MIFID je základom nového regulačného rámca pre finančné trhy. Pomáha bojovať proti ekonomickej kríze. Dokonca aj teraz, keď previe, zažívame veľmi ťažké časy, samozrejme objavili sa aj nedostatky, technologický pokrok a rýchly vývoj na finančných trhoch tiež zaručil, že regulačné e, mechanizmy, ktoré boli kedysi moderné, už teraz sú zastaralé. Pred istým časom komisia e, publikovala návrh, e, vyhlás návrh správy pre konzultáciu. Snažíme sa zabezpečiť to, že sú ešte postále platné pôvodné ciele MIFID, aby sme teda vedeli, nakoľko otvorené a transparentné musí byť, musia byť finančné trhy a ako investori môžu pristupovať k finančným príležitostiam a finančným nástrojom. Tak ako návrh správy Econ, aj my vidíme potrebu e, revízie, regulácie nových e, obchodných platformiem a technológií. Treba zobrať do úvahy povahu týchto obchodov, aby sa zaručili rovnaké podmienky pre všetkých hráčov a ochrana investorov pre neka, pred nekalými e, praktikami. Potrebujeme tiež presadzovať transparentné pravidla a zaviesť nové požiadavky pre obchodovanie s novými nástrojmi. Dôležitá oblasť v správe pani Swinburne je tiež zlepšenie trhov s komoditnými derivátmi, aby sa dosiahli ciele stratégie 2020. Tiež chceme zlepšiť existujúce pravidlá pre eh, ochranu. Eh, predajné praktiky musia byť vystavené alebo musia prebiehať za rovnakých podmienok a musia eh, vnášať spotrebiteľom dôveru. kľúčovú úlohu bude mať nový orgán pre, európsky orgán pre cenné o, papiere a finančné trhy spolu s našimi partnermi, predovšetkým so zodpovednými regulačnými orgánmi. Pracujeme na rovnakých otázkach, aby sme zabezpečili konvergenciu a vyhli sa rizikov arbitráže. Vážení kolegovia, správa pani Swinburne prichádza e, v dôležitom čase. Sme podporení e, touto e, správou a budeme sa snažiť pracovať v súlade s ňou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár.